Vítajte v Európskom parlamente. Vítajte. Vítajte opäť po 18 rokoch. i dla Je, to mi na, je mi naozaj veľkou cťou privítať e, pána prezidenta Jose Ramuša Ortu. Niektorí prítomní v tejto sále si určite spomenú na jeho návštevu pred 18 rokmi, keď nám rozprával o vtedajšej situácii e, vo východnom Timore. E, v, vo výbore podvýbore pre ľudské práva. Vtedy e, slobodný Timor bol iba snom a iba veľmi málo opozičných lídrov e, mohlo vtedy e, predkladať takéto vizionárske plány. A ako zástupca a aktívny člen opozície e, prišiel sem do Európskeho parlamentu kde vystúpil ako hlavný zástanca slobodného východného Timoru, predniesol 5-bodový program stiahnutie indonéskych vojsk, rešpektovanie ľudských práv, oslobodenie politických väzňov a tiež e, vytvorenie a umiestnenie síl OSN vo východnom E, Timore a referendum v roku 1999. A v 96. roku pán prezident Jose Hamuš Orta a e, Carlos, Carlos Filipe Šimenš Beu e, dostali Nobelovú cenu. O tri roky neskôr terajší premiér východného Timoru Šanána Guzmau dostal našu Sacharovovú cenu a v roku 1999 sa e, uskutočnilo referendum vo východnom Timore. Výsledok bol pozitívny pre nezávislosť. Začala sa dlhá bitka za slobodu, za e, pokrok, sociálny pokrok, za vytvorenie dôveryhodných inštitúcií, E, vytvorenie občianskej spoločnosti, občianstva. Európsky parlament e, naozaj veľmi podporoval činnosť pána prezidenta aj timorskej vlády. A naozaj v roku 2002 sme sa dočkali a ľudí, obyvateľia Timoru sa dožili slobody a dnes je pán e, prezident e, hosťom v mnohých krajinách a dokazuje, že vždy existuje nejaká cesta, nejaké východisko pre chudobné krajiny, ktoré môžu začať nový život, lepší život a že môžu zlepšiť budúcnosť pre svojich občanov. Pán prezident, je mi naozaj obrovskou cťou privítať vás a nech sa páči, odovzdávam vám slovo. Vážený pán predseda, dámy a páni, začnem svoj prejav v angličtine a potom prejdem na portugalčinu a potom opäť do angličtiny. Mohol by som sa vám prihovoriť v piatich európskych jazykoch, ale nebudem to robiť, pretože by som sa mohol trošku pomýliť, tak sa budem držať iba dvoch, čiže angličtiny a portugalčiny. Som veľmi rád, že mám to privilégium, že sa môžem prihovoriť tejto vzácnej inštitúcii, e, ktorá je predstaviteľkou demokratickej a politickej kultúry a inštitúcií Európy a rozmanitosti. Vy ste vytvorili istú cestu, ktorú ste prešli od súperenia k mieru, partnerstvu, demokracii, prosperite a vždy ste sa držali svojho presvedčenia v solidaritu medzi ľuďmi. Dovolte mi mne ako nositeľovi eh, Nobelovej ceny e, za mier nominovať alebo e, Európsku komisiu za e, ako kandidáta na Nobelovú cenu na mier. na jednej strane máme Európu, na druhej strane máme e, Áziu, kde sú dvaja veľkí giganti, ktorí e, predstihujú ostatné krajiny v regióne. Medzi nimi by mohol byť ázijský most, e, pardon, európsky most, ktorý by mohol viesť k partnerstve a prosperite. Táto Európa inklúzie sa môže rozprestierať e, už od Atlantického pobrežia, od Portugalska až po začiatok Ázie. Ja som veľmi vďačný e, tejto inštitúcii a mnohým váženým jej členom, ako aj Európskej komisii a jej predsedovi, nášmu priateľovi, pánovi Barozovi, ktorý viac ako 30 ročia stál pri nás v našom dlhom boji za slobodu. Ako mladý politik, diplomat, najprv štátny tajomník, potom neskôr premiér Portugalska bol vždy advokátom alebo obhajcom nezávislých Timoru, východného Timoru, tak ako to bolo pre iné krajiny v Afrike, Ázii alebo Amerike. Ale musím sa tiež poďakovať mnohým ďalším členom Európskeho parlamentu. Mnohí z nich už tu nie sú, kvôli samozrejme nezvrátiteľnému starnúcemu a procesu starnutia, ktorému nikto nemôže uniknúť. Ale čo sme našli tu, v tejto inštitúcii, e, v celom spektre od ľavice až po pravice, sme našli priestor a fórum pre nás, e, ktoré nám nebolo poskytnuté nikde inde. Pomohli nám veľmi aj portugalskí e, členovia delegácií a e, všetkých strán, ktorí v 90. rokoch zo svojich vlastných platov dali istú časť osobe, e, ktorý je dnes nám, ktorý je teraz ministrom zahraničných vecí, pán Kosta a boli to Euró- e, portugalskí členovia Európskeho parlamentu od ľavice až po pravicu, ktorí nám každý mesiac dávali istú finančnú pomoc, aby sme mohli fungovať tu v Bruseli. A, a vďaka vášej inštitúcii sme po prvýkrát dostali e, pás Dostali sme istú identitu, aby sme mohli reprezentovať východný Timor v Európskom parlamente, aby sme ho mohli reprezentovať na medzinárodnom fóre. Takže ja tu prichádzam naozaj naplnený nesmiernou vďačnosťou voči vám. Dovolte mi, aby som sa teraz prihovoril v portugalčine a aby som hovoril o miléniových rozvojových cieľov, ako e, sa nám ich darí naplniť a čo očakávame od medzinárodného spoločenstva, ako nám môže pomôcť. Východný Timor nebol nezávislou krajinou v roku 2000 a iba e, pri predstavení našej prvej e, správy v roku 2004 sme stanovili si prvé méty, ktoré sme chceli splniť. Počas prvých troch rokov e, východný Timor zažil skutočný mier, ktorý umožnil ekonomický rast. E, bol to robustný ekonomický rast viac ako 12 za rok. Zredukovala sa chudoba o 9 za prvé dva roky. Znížila sa detská úmrtnosť E, a úmrtnosť detí mladších ako 5 rokov a vlastne dosiahli sme tie mety, ktoré sme si stanovili na rok 2015. Zaškoľovanie detí narastlo o 60 v roku 2007 a o ďalšie percentá v roku 2008-2009. Analfabetizmus dospelých bol postupne odstránený vďaka spoločnému programu e, Východný Timor a Kuba. Už teraz sa nám podarilo znížiť analfabetizmus a očakávame, že celkom ho odstránime do troch rokov. 30 štátnych príjmov e, alokujeme na, pre oblasť zdravotníctva a toto všetko vďaka agresívnemu verejnému financovaniu sociálnych programov, ako aj priamým transferom peňazí e, starým vdovám, postihnutým a veteránom, e, ktorí a vlastne takisto sa snažíme zvýšiť zásobovanie potravinami a sebestačnosť potravinovú. Máme program na roky 2010-2030 a to umožní oslobodiť náš národ po storočia chudoby a vytvoriť e, do roku 2030 vysokú strednú vrstvu, vyššiu strednú vrstvu veľmi početnú. Ehm, takisto s uspokojením konštatujeme, že iniciatíva o transparentnosť v oblasti ťažby ropy a teda tieto iniciatívy e, boli klasifikovali v roku 2010 východný Timor na prvé miesto v Ázii, pokiaľ ide o transparentnosť, e, solidnosť a efektívnosť ziskov, ktoré pochádzajú z predaja ropy a zemného plynu. Na svete sme obsadili tretie miesto. Okolo 30 poslancov nášho národného parlamentu sú ženy. V exekutíve kľúčové ministerstva ako ministerstvo financií, spravodlivosti a sociálnych vecí, ako aj e, post generálneho prokurátora patria tiež ženám máme permanentný e, mla, parlament mladých, kde je 130 e, mladých ľudí, ktorých si zvolili v celej krajine. Títo mladí majú e, vek 12 až 17 rokov a bolo vždy našou veľkou túžbou dosiahnuť rodovú vyváženosť v tomto parlamente mladých, avšak naše očakávania boli prekonané. Parlament mladých tvorí 68 e, poslankyň e, ženského pohlavia a, e, a teda o zvyšok sú chlapci. My máme najhumanistickejšiu ústavu na svete. Trest smrti napríklad je zakázaný. A maximálny trest väzenia je 25 rokov. Nemáme doživotné väzenie. Ratifikovali sme všetky hlavné medzinárodné dohovory v oblasti ľudských práv. Predložili sme už dve správy e, pri príslušným inštitúciám a naďalej naše úsilie vynakladáme na posilnenie rešpektovania ľudských práv, slobody a dôstojnosti pre všetkých. Naša ústava uznáva prvotnosť medzinárodného práva nadradenosť medzinárodného práva nad národnými zákonmi. To znamená, že všetky naše zákony musia byť v súlade s medzinárodným právom. A teraz, ak dovolíte, vrátim sa k angličtine. Budem teraz hovoriť o otázke klimatických zmien. Samozrejme len veľmi obmedzenie, pretože nemáme veľmi veľa času. Prečo je to tak, že tí eh, bohatí respektíve to, že tí bohatí najviac prispeli k e, klimatickým zmenám a e, zmeny v priemysle alebo pokroky v priemysle tiež priniesli výhody e, pre všetkých, aj keď teda tie výhody boli rozdelené nerovnomerne, ale v rozvojovom svete by sme teda nemali viniť len tých mocných a tých bohatých za to, čo sa stalo planete. Myslím, že musíme aj my uznať svoju zodpovednosť za ničenie pralesov, riek, morí a jazier. Ázia nemá menšiu zodpovednosť než Európa alebo e, Ázia, pardon, než Európa alebo Amerika pretože predstavujeme takmer polovicu svetového obyvateľstva. Mm, to znamená, že my vytvárame veľmi veľký tlak na naše nerastné bohatstvo, ako aj prírodné bohatstvo, e, zmodernizovať ekonomiku a zlepšiť život mnohých chudobných a hľadujúcich v Ázii. Používame čoraz viac energie, ktorú E, využívame z prírodných zdrojov. A mnohé nové ekonomiky v Ázii teraz tiež sa dostávajú do zámoria, hľadajú energiu na iných svetadieloch v Amerike alebo v Afrike. A preto východný Timor e, spolupracuje s Maldivami, s Maldivami e, sú to dve najmenšie krajiny v Ázii a máme tzv. spoločný azijský program. Pracujeme na udržateľnom rozvoji a ochrane životného prostredia, ako aj obnove e, vodných e, zdrojov, lesných zdrojov, vzdelávaní a e, odstránení chudoby a znížení analfabetizmu. A naša výzva e, smeruje tým mocným a tým bohatým. Oni by sa mali spýtať, či splnili svoje sľuby, ktoré predniesli pre televíznymi kamerami a či minulé politiky e, dodatočne, e, pardon, dostatočne splnili ciele, čo sa týka osranenia chudoby a hladu. Mnohokrát sa tieto sľubované ciele napriek rozvojovej pomoci e, nesplnili. Ale donory by tiež kriticky a úprimne mali zhodnotiť svoje politiky. My vieme, že existuje určite solidarita medzi e, mužmi aj ženami v Amerike či v Japonsku alebo v iných krajinách voči tým chudobnejším regiónom, ale darcovia musia, tie, musia tiež zlepšiť, zmodernizovať zdlhavé, eh, nadbytočné, byrokratické e, spôsoby, ktoré odrádzajú mnoho ľudí v našej krajine. Darcovia musia investovať viac každého dolára, ktorý investujú do vidieckého rozvoja, bezpečnosti potravín, do e, hygieny, sanitácie, rozvoja ciest, vzdelávania, ako aj zdravotníctva. Treba posilniť národné inštitúcie a demokraticky zvolených e, lídrov a na to musia darcovia poskytnúť viac sektorálnej rozpočtovej pomoci tak, aby e, poskytli potrebné služby občanom. Je veľmi zarmucujúce, že len niekoľko krajín splnilo cieľ 0,7 HDP e, smerom k, e, k rozvojov, medzinárodnej rozvojovej pomoci. Veľké medzinárodné sľuby na veľkých e, konferenciách spoločne s hudobnými hviezdami či hercami sa veľmi rýchlo zabudnú a stratia sa hneď ako zhasnú svetla reflektorov. A tiež je ešte viac zarmúcujúce to, ako miliardy dolárov sa veľmi ľahko dajú nájsť na záchranné balíčky pre banky, eh, na podvodné spoločnosti, zastaralé eh, priemyselné podniky ako tisíce Eh, alebo milióny dolárov sú vyplácané eh, skorumpovaným úradníkom ako odstupné, ktoré, úradníkom, ktoré spôsobili veľké škody. Ale bohužiaľ rozvojová pomoc nenašla uh, takéto finančné prostriedky. Sme presvedčení, že musí existovať spravodlivosť a treba pomôcť e, krajinám odpísaním e, dlhov voči týmto malým ostrovným e, krajinám. Tieto krajiny čelia obrovským vnútorným aj vonkajším výzvam, ako je nestabilita, klimatické zmeny, extrémizmus v mnohých častiach sveta a predovšetkým v juhovýchodnej Ázii a v oblasti veľkých jazier v Afrike. Východný Timor má to privilégium, že nemáme zahraničný dlh. Takže my by sme vás chceli, eh, alebo naša výzva nie je motivovaná našim vlastným záujmom, ale ak by ste otvorili našu účtovnú knihu za rok 2010, našli by ste tam na zaujímavé údaje a to, že východný Timor má najvyšší e, e, prebytok e, na svete, čo sa týka percenta HDP a ani jeden jediný cent na zahraničnom dlhu. Ale aj tak vy, chceme prejaviť solidaritu tým krajinám, ktoré majú obrovské dlhy, ktoré nemôžu splatiť a tieto dlhy postihujú milióny ľudí na svete. Pretože dosiaľ bolo nemožné zmobilizovať respektíve, pardon, e, pak bolo možné zmobilizovať doslova milióny, miliardy dolárov z jedného dňa na druhý, aby sa zachránili tieto e, banky, neúspešné banky, myslím si, že by naozaj malo byť tiež možné nájsť aj menšie sumy, ktoré by veľmi pomohli chudobným krajinám a pomohli by im preklenúť veľké rozdiely, ktoré ich eh, teda delia od nás, respektíve od krajín, ktoré sú rozvinuté. Vážení členovia, dnes, ako tu stojím, naplnený hlbokou vďačnosťou voči vám, voči európskym predstaviteľom, predstaviteľom Európskeho parlamentu, voči všetkým našim rozvojovým partnerom, ja by som tiež ponížene chcel uznať naše vlastné chyby a nedostatky. My vo východnom Timore, ako aj v iných častiach rozvojového sveta, by sme sa nemali obmedziť len na úlohu e, čakateľa na pomoci z rozvinutého sveta, ale tiež by sme sa mali pozrieť do zrkadla a zodpovedať svedomito naše vlastné otázky. Čo sme urobili my? Čo sme urobili my, aby sme pozdvihli milióny našich ľudí z obrovskej chudoby? My to môžeme urobiť. Môžeme všetci žiť lepšie. My vo východnom Timore, ako aj v iných častiach sveta. Dosiahli sme za posledné tri roky obrovský pokrak. Naša krajina je nezávislá ešte len 8 rokov. A e, o niektoré čísla som sa s vami podelil. Ale je veľmi veľa ďalších oblastí, e, ktorých sme dosiahli obrovský pokrok a ktoré sa nedajú vyčísliť. Naozaj sa nedajú zmerať, ale sú rovnako dôležité. A to Konkrétne podarilo sa nám zahojiť rany našej spoločnosti, e, zmieriť rozhnevané e, komunity, e, prelomiť bariéry medzi nami a Indonéziou, s ktorou sa delíme o tragickú históriu 25 rokov. Dnes Indonézia, východný Timor majú e, najlepšie vzťahy, aké len dvaja susedia môžu mať. Podarilo sa nám vystavať mosty s celým regiónom. Vytvorili sme e, diplomatické styky s viac ako 100 krajinami. Toto sú úspechy, ktoré sa nedajú zmerať alebo vyčísliť. Naši ľudia napriek obrovským ránám 25-ročnej okupácie E, si v sebe nechovajú nejakú zlosť alebo nenávisť voči ostatným. To je naše presvedčenie, to je naša viera. My sme ochotní a pripravení plniť očakávania našich ľudí a viesť ich k prosperujúcej a e, dobrej budúcnosti. Nech nám milostivý Boh tomu pomáha. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán prezident. Pred 18 rokmi ako vodca opozície na východnom eh, Timore ehm, ste mali veľkú odvahu a víziu a dnes ste tu ako prezident eh, slobodnej a nezávislej demokratickej krajiny. Blahoželám vám, pán prezident, a želám vám všetko najlepšie eh, vašej krajine aj ľudu.